Prosím, zapnite si mikrofón. Mne nevadí, keď na mňa One of the uh, honorable UKIP. Aby som sklapol. To sa stalo, keď nám tu pán kolega z uh, UKIPu nás poučal o parlamentnej demokracii, ale pokiaľ ma niekto iný nazve fašistom, tak to už je naozaj priveľa. Nepoznám všetkých džentlmenov uh, po mene, ale očakával by som ospravedlnie, pretože aj ja aj vy sme tu boli označení za fašistov. Ďakujem. Miss Vagin, Miss Vagin, you have the floor. Pani Vagin, máte slovo. Je mi ľúto to, tejto urážky, ale my môžeme povedať, že to isté je smerovala na našu adresu viackrát. Boli sme zadefinovaní ako fašisti. A e, niekto predtým povedal, že je to hamba, že je to odporné a neviem, či aj to sa nedá klasifikovať ako urážka. E, mal by som asi poukázať na rokovací poriadok. 191 hovorí, že v prípade prerušenia schôdze na žiadosť nejakej politickej skupiny je nevyhnutné realizovať hlasovanie okamžite a nie po 30-minútovej pauze. Ale nie, to nevadí, pretože e, našim cieľom nebolo pozastaviť alebo prerušiť schôdzu a dokonca vôbec nie v téme tak dôležité, ako je téma Burundi o ktorej dôležitosti sme určite veľmi presvedčení. A naozaj tu bolo veľmi málo osôb prítomných eh, z ostatných skupín. Ale ja som eh, eh, rada naozaj, že v prípade, že keď si vy želáte a chcete potvrdiť nejaké pravidlo v rámci rokovacieho poriadku, zrazuje vás tu plná sála. Naozaj gratulujem. Ďakujem pekne, vážená poslankyňa. Chcela by som kolegov poslancov informovať, že sa to stalo. Riešili sme e, článok 191. Chcete sa vyjadriť rokovaciemu poriadku? Mi ma io non intendo così... E, pani predsednička, ale ja nechcem, tak ako moji kolegovia, nechcem e, naozaj odplatiť tú, tú, tú, tú veľkú úrážku, ktorú sme dostali, ktorú boli sme označení za fašistov. Nie je to tolerovateľné, aby to podchádzalo z úz nejakého kolegu. To je naozaj vážne porušenie článku 11 rokovacieho poriadku, pretože je to naozaj závažné porušenie slobody vyjadrovania. Nikto si nemôže dovoliť nazvať niekoho iného fašistom. Predovšetkým tie osoby, alebo tie krajiny, kde nikdy neboli žiadni partizáni, alebo teroristické, eh, teda koncentračné tábory. Ďakujem za vaše vyhlásenie. Chcem vás pekne poprosiť, aby ste boli trpezliví. Je to naozaj dôležitá otázka. Chcem požiadať všetkých vážnych poslancov a poslanky, aby boli trpezliví, aby si vypočuli seba navzájom, aby ste si vypočuli aj mňa, aby som vám povedala, čo sa stalo v miestnosti na plenárnom zasadnutí. Hovoríme o článku 191. Pán kolega, vy sa chcete vyjadriť rohcemu predku, pokiaľ nech sa páči, máte slovo, pán Sebastian. Eh, Vážená pani predsedajúca, ja mám jednu veľmi konkrétnu otázku. Je to pre mňa veľmi dôležitá záležitosť. Vidím, že je tu pani Ajuto aj s dieťaťom. Ja som tiež chcel vstúpiť so svojou dcerou 8-mesačnou, ale nebolo mi to do, dopriaté a ja sa chcem spýtať, prečo takýto rozdiel v zaobchádzaní. mégiscsak folytatnánk ezt az ülést, annak rendje módja. Navrhujem, aby sme pokračovali v zasadnutí, čiže riešime článok 191. Na základe článku 191 skupina EFD D požiadala o pozastavenie zasadnutia. Chcete, trváte ďalej na, svojom, na svojej žiadosti, obracam sa teraz na EFDD, chcete naďalej riešiť otázku pozastavenia Zasadnutia, pokiaľ áno, tak eh, budeme o tom hlasovať. Čiže eh, poslanci, ktorí požiadali o pozostavenie zasadnutia, chcem sa opýtať, kto chce hlasovať za. Ešte pán Wolf, vy sa chcete vyjadriť? You don't want the vote to happen. Okay. Mad- can you hear me, Madam Chairman? My- Pani predsedajúca, ja eh, mám pocit, že mi mikrofón nefunguje celkom dobre. Počujete ma? Prepačte, chcete, chcete počuť, čo vám chcem povedať? Pani predsedajúca, ja tu môžem pokojne stáť e, a čakať, kým e, ma budete počuť, pretože vy ste mi položili otázku, ja na ňu chcem odpovedať ja. Chcem povedať, že áno, vyvolali sme článok 191, požiadali sme o hlasovanie o prerušení e, rokovania, keď v sále nebol takmer nikto a Mm, ja viem, že sledujete niektorí zasadnutie cez Twitter alebo prepačte, pani, ale neviem, chcete hovoriť za mňa? Ja veľmi rád e, prestanem hovoriť, tak mu budete prerušovať, nemám s tým problém. Pán poslanec, prosím, pokračujte, pokračujte v prejave. Takže, pani predsedajúca, my sme vyjadrili veľmi jasne vám, len to poviem jasne aj, aj pre tých ostatných, ktorí e, tu teraz sú. Povedali sme, že v zmysle tohto článku možno prerušiť alebo skončiť rokovanie počas rozpravy alebo hlasovania. Bolo to počas rozpravy, ak o tom rozhodne parlament na návrh predsedu alebo na žiadosť politickej skupiny. Vykonali sme takúto žiadosť politickej skupiny. O to o návrhu alebo žiadosti sa hlasuje i hneď to som ocitoval článok 191 a my sme požiadali o okamžité hlasovanie. Toto hlasovanie bolo odložené o 30 minút a v dôsledku toho naša skupina ako celá teraz eh, odíde a na niekoľko hodín bude zvažovať, či sa vráti a či znova predloží eh, tento návrh. My samozrejme musíme zvážiť všetky právne dopady zamyslíme sa, či došlo k porušeniu tých, týchto pravidel. Takže len by som chcel, aby ste vedeli, dámy a páni, vrátime sa niekedy možno okolo 9. Vrátime sa, zvážime, či e, túto žiadosť prednesieme znovu. Zvážime právne poradenstvo, ktoré nám bude k dispozícii. V tejto chvíli teda odchádzame zo sály a o 9. Teda, pardon, stiahujeme túto žiadosť a o 9. možno uh, sa len zamyslíme znova. E, Ďakujem, pán Wolf. Aby sme to vyjasnili, aby nedošlo k nedrozumeniu. áno, ja som prerušila rokovanie, pretože tu bol naozaj veľký chaos. Preto som využila svoje výhradné právo a prijala rozhodnutie prerušiť rokovania. Pani poslankyňa, prosím vás, netelefonujte v miestnosti, počúvajte, lebo opäť e, nebudete vedieť, o čom sa hovorí. Čiže v tejto chvíli chceme hlasovať. Tí z vás, ktorí chcú pokračovať v rokovaní, budú hlasovať za. Tí, ktorí sú za skončenie, prerušenie rokovania, tak tí budú hlasovať nie. Takže v tejto chvíli otváram hlasovanie. mindenki követhet el hibát, én is hibát követtem el. Én... Každý sa môže pomýliť, aj ja som sa pomýlila. Rada by som hovorila o okolnostiach a e, chcem vás poprosiť o zhovavivosť. Vlastne ne, nevysvetlila som to áno a nie. Jasne hovoríme o prerušení rokovania, čiže hlasovanie má byť opačne, než som vám pred chvíľou povedala. Áno, predpokladala som, že vás to pobaví. Aki hibázik, az be tudja ismerni. Úgyhogy köszönöm szépen. Ale keď sa človek pomýli, tak sa minimálne môže k tej chybe priznať, takže vám ďakujem. A szavazást lezárom.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 nikomu neumožním, čiže teraz už je koniec. A teraz eh, vyzývam pani Valenciánu, ktorá má 3 minúty. Prepačte, ešte chcete sa vyjadriť k eh, rokovaciemu poriadku? Nie, tak potom pani Valenciana.